Thank you so much. Thank you. Ora sentirei eh, il signor Albert Grech, che è membro della task force SEA Iran. Prego. Thank you, Chair Panseri, and thank you to Mr. Buckner and Ms. Lockmiller. I'm delivering this statement on behalf of... Hovorím za eh, pracovnú skupinu v Iráne. Tieto prípady eh, environmentálnych aktivistov? Continue to request that they be released. Specifically, we've been Znepokojujú nám mnohé správy, že mnohí jednotlivci z procesného hľadiska eh, sa, za, sa stretli s problémami v, po, pri súdnom konaní. Rodinný príslušník jedného zadrženého využíval súkromnú, súkromné diplomatické kanály, aby sa dostali určité informácie na verejnosť počas dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom v Bruseli sa tiež pokúšali niektorí aktéry hovoriť o tomto zadržaní ekologických aktivistov. A vysoko postavení úradníci Európskej únie sa pokúšali vyjadriť znepokojenie a pýtali sa na jednotlivcov. Takisto sme povzbudili členské štáty EÚ, aby sa zaoberali týmito prípadmi a som eh, informovaný, že prostredníctvom zastupiteľstiev v Teheráne sa niekoľko zástupcov aj vyjadrilo, aby boli prepustení ekologickí aktivisti, aby boli rešpektovaní ich práva. Rád by som poznamenal, že máme určité otvorené kanály komunikácie v Iráne, e, ktoré môžeme využiť v týchto prípadoch a v prípadoch ďalších zneužití ľudských práv. Ďakujem za pozornosť. Grazie. Vole replikáre? No. Ďakujem. Chceli by ste na to zareagovať? Ak nie, myslím si, že môžeme túto diskusiu teraz uzavrieť. Rád by som zdôraznil e, za náš výbor, že zostávame oddaní myšlienke prepustenia väzňov a chceme, aby boli ľudské práva v Iráne dodržiavané náležitým spôsobom. Plne podporujeme Human Rights Watch vo svojej práci. Túto nadáciu. Súhlasím s pánom Bucknerom, keď sa vyjadril, že Irán e, ničí si svoju vlastnú reputáciu, svoje vlastné záujmy. Faktom zostáva, že EÚ naozaj bojovala za to, aby medzinárodne obhájila jadrovú dohodu a rozhodnutie americkej administratívy stiahnuť sa z tejto dohody, vycovať z nej. Ja osobne považujem za nie celkom šťastné. Mike Pompeo eh, vo svetle jeho, nedávneho, jeho nedávnej návštevy Poľska, ktorá mala vydláždiť eh, cestu k ďalším nadväzným stretnutiam v Iráne. Ale hovorím to preto, lebo je to naozaj veľmi čudesný príbeh. Faktom zostáva, že prepojenia medzi administratívou a Talibanom, proti ktorému USA bojuje, len demonstrujú, že táto politika nebola najmudrejším krokom. A to ani nevystihuje celú pravdu. Nie som si istý, aké budú tieto stretnutia s Talibanom, pretože vieme, ako to dopadlo v Afganistane. Neviem, či USA je ochotné intervenovať aj v Iráne. Neviem, či si to uvedomuje Irán, aké to je zásadne dôležité, ale represálie ľudských práv nepomôžu Iránu v medzinárodnej aréne politickej. Vie to k ďalšej izolácii, vedie to k ďalšej izolácii Iránu. A je dôležité, aby sme zabezpečili, že komunikačné kanály medzi EÚ a Iránom zostanú otvorené, aby mohli posolstva sa dostať k adresátom a treba jasne povedať Iránu, že otázka ľudských práv je pre nás zásadne dôležitá, aby to Irán vzal na vedomie. Chcem vám poďakovať, že ste sa zúčastnili tejto výmeny názorov a myslím si, že teraz by sme mohli uzavrieť naše zasadnutie. Uvidíme sa zajtra ráno.